Bien. Mes chers collègues, euh, nous ouvrons... Kolegovia, začíname stretnutie alebo schôdzu rozpočtového výboru. Ospravedlňujem sa za meškanie, ale ako zvyčajne vždy sa to stáva každý rok keď sa pripravuje toto ťažké a dlhé hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch rozpočtového výboru, pokiaľ ide o návrh rozpočtu na budúci rok. Potrebujeme veci dokončiť na politickej úrovni, e, maximálne komplexne. Musíme mať teda väčšinu e, v skupine, musíme sa dohodnúť vo väčšine. Na tomto pracovali spravodajcovia s tieňovými spravodajcami spolu so sekretári, ktorému ďakujem. A Ďakujem mu za prácu, ktorú urobil dnes ráno. Potrebujeme dve hodiny na to, aby sme finalizovali e, na to, na to, aby sme finalizovali to, teda, na čom sa zhodneme a na čom sa zatiaľ nezhodneme. Vítam aj generálneho riaditeľa E, bude mať príležitosť sa vyjadriť, e, teda za komisiu. Prvý bod e, schválenie dnešného programu, ak nie sú žiadne ďalšie výhľady, tak je schválený. Druhý bod schválenie zápisnice zo schôdze, ktorá sa konala 22. septembra. Ak nie sú výhrady do konca stretnutia, tak budeme ju považovať za schválenú. Kobu News boli informácie predsedu v, k bodu 3, čiže k tomu sa nebudem vracať. Mám ďalšiu informáciu. Na stretnutí koordinátorov minulý týždeň sa rozhodlo, že po rozhodnutí konferencie predsedov ohľadom zloženia delegácie parlamentu, ktorá bude rokovať e, s triom predsedníctva Rady pre všeobecné otázky, pokiaľ ide o viadročný finančný výhľad. Konferencia predsedov sa rozhodla, že táto delegácia bude zložená z predsedu rozpočtového výberu, šéfov delegácií a z dvoch spoluspravodajcov pre e, výdavky a dvoch e, spoluspravodajcov pre príjmy. Čiže stretnutie koordinátorov minulý týždeň rozhodlo, že pokiaľ ide o výdavky, Reimer Böge bude spravodajcom všeobecným. E, spoluspravodajcom budem Ivan Kalfin, ktorý dnes tu nie je, pretože má veľa práce, pokiaľ ide o politické dianie v jeho krajine a teda podľa toho, čo sa stane v jeho krajine, e, egoisticky dúfame, že bude spoluspravodajcom, ale možno, že on má iné ambície. Pokiaľ ide o príjmy, Jean-Luc Dean ten bude spravodajcom, bolo to potvrdené a Annie Jensen bude spoluspravodajkyňou k príjmom e, liberáli sú radi akékoľvému, aké, akémukoľvek zvyšovaniu daní, čo by mohlo spolufinancovať teda naše činnosti. Pokiaľ ide o bod 4, ako budeme hlasovať, stanovili sme si cieľ, za ktorý sú všetci členovia, alebo budú za a síce, že chceme dokončiť hlasovanie zajtra večer do pol siedmej. Ako zvyčajne každý rok, aj teraz počítame s možnosťou mať dodatočné dopoludne vo štvrtok, v prípade, že tam budú nejaké zvyšné nedokončené veci. E, zdá sa, že politický dialog dostatočne pokročil v skupinách, aby sme mohli napredovať relatívne rýchlo. A teda našim cieľom ktorý sme si dnes ráno stanovili na stretnutí koordinátorov, bolo, aby sme venovali koniec dopoludnia preskúmaniu stavu politických rokovaní medzi skupinami. E, predstavia to dvaja spravodajcovia a potom vypočujeme generálneho riaditeľa v rámci tradície. Ten k nám prichádza a so súhlasom spravodajcom by som teda navrhol, že mu dáme slovo najskôr, aby spravodajcovia mohli reagovať na to, čo povie, alebo prípadne odpovedať na otázky a pripomienky generálneho riaditeľa. Možno teda takto by sme mohli postupovať. Ďalej. si necháme ten čas okolo obeda na bilaterálne kontakty, ktoré sú ešte potrebné medzi spravodajcami a tieňovými spravodajcami a hlasovať začneme o 15. Takže naša predstava je taká, že dnes popoludní budeme hlasovať o okruhoch, ktoré sú najmenej problematické to ale neznamená, že majú politický, že tu je politická zhoda, ale teda každá skupina bude hlasovať. Vie, ako bude hlasovať, čiže organizovanie hlasovania by malo byť bezproblémové. Pokiaľ ide o A a B, 2, 3A. Teda to nás čaká dnes popoludní. Na začiatku, alebo v popoludní uvidíme, aké boli výsledky bilaterálnych kontaktov, ak je potrebné nejaké nové stretnutie koordinátorov o 18.30 by sme to mohli urobiť. Ak je teda potrebné niečo finalizovať. Zatra ráno o 9.00 budeme hlasovať do poludnia o kat- zvyšku kategórie 3b celú štvorku Čísla, ako aj komentáre, tie sú vždy veľmi dôležité, hlavne v tomto, tejto časti. A kategóriu 5, pokiaľ ide o rozpočet komisie, e, výdavky, pán Danžan, tam chceme veci výrazne zoškrtať. A zajtra popoludní budeme hlasovať o okruhoch, ktoré sú v podstate prioritné pre väčšinu skupín 1A, pilotné projekty, prípravné projekty a potom rozpočty ostatných inštitúcií okruh 5, pokiaľ ide o ostatné inštitúcie vrátane rozpočtu parlamentu. Tento týždeň nebudeme hlasovať len o rozpočte, rozpočtových riadkoch, e, číslach a komentároch. A pokiaľ ide o návrh uznesenia, hlasovanie je naplánované na budúci týždeň 13. A termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov je štvrtok 6. do 17. v angličtine. Pozmeňovacie návrhy prekladáte v angličtine. Dodávam, že zajtra ráno budeme tiež hlasovať o návrhu správy pana Kalfina o zárukách eh, na prípadné straty Európskej investičnej banky na pôžičky udelené mimo Európskej únie. Spomínate si? na tieto veľmi dlhé rokovania, nespočetné trialógy parlamentu, pána Kalfina, diskusie s radou. To dospelo e, k dohode, ktorá by mala byť predmetom hlasovania. Malo by to byť rýchle hlasovanie zajtra ráno. Začneme tým. Takže navrhujem pánovi generálnemu riaditeľovi, aby nás e, teda uviedol do tejto problematiky. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste mi e, e, vytvorili túto možnosť vystúpiť, aby som predstavil niekoľko komentárov pred tým, ako tento výbor pristúpi k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch. Chcel by som povedať na úvod, že Mnohé z týchto návrhov sú uspokojivé, pretože vo veľkej časti viazané rozpočtové prostriedky sú na úrovni, ktoré e, rada zoškrtala. Niekoľko pripomienok k platobným prostriedkom. Pokiaľ ide o tieto prostriedky, tak škrty, ku ktorým priskústúpila rada, predstavujú 7 miliard eur a je jasné, že bude veľmi ťažko podporiteľné takéto niečo, pretože sú tu e, excesívne škrty už druhý rok. Okruh 1A, v podstate investície, konkurencieschopnosť, rast, to všetko chceme robiť e, v rámci stratégie EU 2020 a okruh 1B, e, kde kohezia a čerpanie štrukturálnych fondov sú kľúčové pre toto obdobie e, hospodárskych ťažkostí. Analizujeme rok 2011. Budeme sa k tomu, ešte, ešte sa k tomu vrátime, ale chcel by som e, v rámci vysvetlení povedať, že toto by čerpanie by mohlo byť vyššie ako v predošlých rokoch a následne v protiklade s ostatnými rokmi je tento bod dôležitý a globálne prevody by nemuseli e, zodpovedať dodatočným prostriedkom, ktoré boli identifikované. Čiže budeme sa k tomu ešte vrácať v rámci zmierovacieho konania, budeme tam mať aktualizované údaje a na tomto základe by sme mali postupovať, ale chcel som teda toto povedať v rámci objasnení. Pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy, ktoré zdôrazňujú priority Európskeho parlamentu, tak tu sú dva, ktoré by som chcela zvlášť zdôrazniť. Ide o obavy, ktoré zdieľa aj komisia. Prvý návrh sa týka distribúcie potravín aby sa zabezpečila výživa obyvateľov EÚ, e ktorí sú najviac zraniteľní. Viete, že v poslednej dobe sme znovu museli zdôrazniť potrebu um, zlepšiť veci v tejto oblasti a teraz sme predstavili nový návrh, ktorý pokrýva dva právne základy. Uh, Chcel by som povedať niekoľko slov k Palestíne. Otázka posilnenia financovania na rok 2012 e, prostredníctvom frontloadingu alebo predbežného financovania. To je predmetom skúmania v rámci možnosti roku 2011 a tu sme vám predložili návrhy. Dúfame, že toto pomôže čiastočne vyriešiť problémy, ktoré sme identifikovali v tejto oblasti. Pokiaľ ide o rezervy, pán predseda, Povedal by som, že ako zvyčajne Európsky parlament chce vyslať určité posolstvo, ale chcel by som tiež ako zvyčajne pripomenúť niektoré veci a dôležitosť toho, aby sme bdeli nad tým, aby tieto rezervy neprotirečili e, právnym a politickým záväzkom, aby sa rešpektovali aj rozpočtové riadky, ktorých sa tieto rezervy týkajú. A chcem pripomenúť, že úroveň rezervy viazaných prostriedkov by nemalo byť excesívne, aby sme neuškodili čerpanie rozpočtu v rámci prvého semestra 2012. Chcel by som ešte povedať, že zvlášť si robíme starosti ohľadom administratívnych e, výdavkov, ktoré predstavuje 15,8 milióna eur. To predstavuje ekvivalent 310 položiek a ktoré sú zamerané na niektoré činnosti komisie už sme o tom hovorili minulý rok a chcel by som sa k tomu vrátiť, aby som vám povedal, že ak chcete zachovať túto rezervu, tak by mala byť, e, mala by sa pohybovať okolo všeobecnej úrovne miest, aby sme nediskriminovali e, jednotlivé oddelenia v komisii. To som chcel zdôrazniť opätovne. pretože e, naša činnosť by bola teda komplikovanejšia. Toto všetko e, bude predmetom informácií, ktoré predložíme v rámci zmierovacieho konania a ešte dva body na záver, pilotné projekty, prípravné projekty a potom administratívne prostriedky. Pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné akcie, Analizovali sme a vyhodnotili sme možnosti implementácie provizorného zoznamu týchto programov alebo projektov a dúfame, že táto analýza e, bude pre parlament užitočná. Potvrdíme, potvrdzujeme naše želanie spolupracovať, aby sa efektívne implementovali pilotné projekty a prioritné akcie. A pokiaľ ide o administratívne prostriedky, chcel by som poďakovať eh, spravodajkyni za to, že sa postarala o to, aby tieto prostriedky, ktoré sa týkajú inštitúcií ako celku, aby sa toto zachovalo. Administratívne potreby kvôli eh, prístupu Chorvátska v opravnom eh, liste to ešte nebolo vzané do úvahy Eh, pokiaľ ide o, kobu, ale chápem to tak, že to bude predmetom eh, zmierovacieho konania. A chcel by som tiež povedať, že ďakujem eh, špecializovaným výborom za to, že majú vysokú úroveň v rozličných programov, ktoré sú zásadné pre fungovanie a dúfam, že všeobecný spravodajca podporí takýto postup špecializovaných výborov hoci konštatujem, že pokiaľ ide okruh 4, tu neboli celkovo alebo obnovené v plnej výške všetky oblasti a dúfam, že výbor KOBY sa bude tomuto ešte venovať. Toľko, pán predseda, k tomu, čo som chcel stručne povedať na úvod, aby som teda vysvetlil to, čo je najdôležitejšie a najcitlivejšie pre komisiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán generálny riaditeľ, za váš e, jasný a presný príspevok a ako aj stručný príspevok. Informujete nás e, o niečom, čo je zvlášť dôležité, pokiaľ ide o spotrebu e, tento rok. Dostali sme protichodné správy pred niekoľkými dňami. Predsedníctvo rady žilo v tom, v tom dojme, že tá spotreba bola mierna, alebo jej rytmus. Boli tu výnimočné potreby na začiatku roka, ale potom ten rytmus alebo to tempo sa znovu zmiernilo a to potvrdilo rozhodnutie, ktoré sa prijalo e, na rozpočet 2011, aby sa ten rozpočet alebo čerpanie znížilo a tiež sa potvrdilo hlasovanie, pokiaľ ide o rozpočet na rok 2012. Bohužiaľ, to, čo nám vyhovoríte, nezodpovedá, alebo realita nezodpovedá tomuto dojmu. A sme v situácii, ktorá je nezvyčajná, kedy posledné opravné rozpočty nemali prebytky, ktoré by sa vrátili členským krajinám skôr, tam boli dodatočné viazané platobné prostriedky, ktoré bolo treba zmobilizovať vzhľadom na potreby. Táto informácia je samozrejme veľmi dôležitá pre naše hlasovanie. Hovorili sme o tom dnes ráno na stretnutí koordinátorov eh, ohľadom Palestíny. Veci sa vyvíjajú každý deň. pred dvomi dňami nás informovali o, stretnutí, o rozhodnutí kongresu USA, že sa preruší pomoc USA vo výške 200 miliónov dolárov. E, v tomto rozpočtovom výbore sa nebudeme vyjadrovať ohľadom e, zahraničnej politiky EÚ. Výbor AFET musí tieto veci riešiť. Ale pripomínam to preto, aby v hlasovaní bolo jasné, že európska pomoc nenahradí e, pomoc, ktorá sa preruší alebo zruší inde. Čiže ja o tom nerozhodujem ani rozpočtový výbor. Teda musíme si uvedomiť, že vzhľadom na charakter tejto témy, ktorá je veľmi citlivá a veci sa naozaj menia každý deň, musíme e, to brať do úvahy. Tešíme sa, že Madame Ashton a teda aj Európska únia má plnoprávne miesto v rokovaní kvartetu a teda berie sa do úvahy aj rozpočtové plánovanie. Pokiaľ ide o obavu, ktoré ste, ktorú ste vyjadrili, pán e, generálny riaditeľ, ohľadom rezervy, vypočuli sme si to a dúfam, že sa nám podarí nájsť riešenie. Pani spravodajkyňa, ak by sme si teraz mohli vypočuť vás, aký je stav rokovaní v rozpočtovom výbore, e, aby sme pripravili toto hlasovanie a môžete aj reagovať na slova generálneho riaditeľa. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som poďakovať pánovi generálnemu riaditeľovi. Dnes sme mali veľmi eh, rozsiahle stretnutie koordinátorov. Myslím si, že bolo veľmi užitočné. Umožnilo nám optimalizovať našu prácu eh, v snahe a kompromis a dosiahli sme ďalší pokrok. Nadviezali sme na prácu, ktorá sa robila v Strasburgu eh, v snahe dosiahnuť kompromis. Myslím si, že je tu značná snaha vytvoriť spoločné stanovisko v Európskom parlamente v súlede s tým, ako sme postupovali doteraz. Chceme dosiahnuť kompromis v kľúčových otázkach, chceme E, zistiť celkové strategické rozhodnutia a teda sústrediť sa, e, sústrediť naše zdroje na menší počet dôležitých priorít, priorít, ktoré považujeme za v skutku kľúčové, také ako obsahuje stratégia EU 2020. Myslím si, že máme uspokojivý e, kompromisný návrh dohodu najdôležitejších okruhov, kde boli negatívne marže a vzhľadom mám na mysli 1A a 4 e, naše dohody e, zaistujú e, vôľu parlamentu zabezpečiť financovanie pre priority jednotlivých politických skupín a špecializovaných výborov. To znamená, že parlament eh, musí ísť nad rámec návrhu rozpočtu komisie eh, z minulého aprílu. Chceli by sme využiť aj nástroj prúžnosti eh, vo výške 13 miliónov eur. A je tu priorita CIP mm, celoživotné vzdelanie tu by sme chceli požiadať o značný nárost nad rámec pôvodného návrhu rozpočtu komisie. Pokiaľ ide o okruh 4, tu sme sa ešte viac snažili, pretože tam bola na začiatku negatívna, negatívny zostatok 153 miliónov podľa návrhu komisie a vzhľadom na mm, účinky pozmenujúceho listu. Takže veľmi sme sa vynasnažili, by sme vyfinancovali e, e, priority, ktoré splňajú požiadavky krajín Stredomoria. Pre nás je to kľúčový bod e, pre tento rozpočtový rok, ako aj z hľadiska mandátu rokovania v rámci trilógu a ešte ďalších 100 miliónov eur pre Palestínu tu sme e, chceli e, tiež to zapracovať do nášho mandátu pre e, prácu v rámci trialogu. Chceme požiadať prúžnosť v rozsahu 280 miliónov eur. Myslím si, že ide o koherentný postup, ktorý odzrkadľuje priority parlamentu a je to v súlade s duchom nášho snaženia. To znamená, že chceme prijať realistický rozpočet o niečo väčší ako to, o čom sme sa dohodli predtým. Čiže veľmi jasne vyjadrujeme naše priority nielen rozpočtového výboru, ale aj mandát špecializovaných výborov a politických skupín, ktoré sa aktívne angažovali v našej práci tento návrh je ozrkadením skutočnej vôle Európskeho parlamentu z hľadiska pre financovanie priorit rozpočtu 2012. Pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné aktivity, chceme využiť tento nástroj, aby sme prefinancovali citlivé priority, ktoré súvisia s stratégiou EU 2020 a šťastie, aby sme vykompenzovali tie riadky, E, kde chýbali e, prostriedky. To znamená, že vraciame prostriedky do týchto okruhov a riadkov. Veľmi úspešne sme spolupracovali s komisiou, čiže chceme informáciu ohľadom technickej realizovateľnosti týchto pozmeniacich návrhov. Myslím si, že to bude veľmi užitočné. Tiež sme vložili pozmeniaci návrh, pokiaľ ide Eh, o právny základ pre mm, eh, eh, osoby, ktoré sú mm, vyločené zo spoločnosti. Súhlasíme s tým, aby sme mali rezervné prostriedky vo všeobecnej rezervy nie len pre jednotlivé riadky, ale chceme mať všeobecnú rezervu som veľmi spokojný s tým, čo povedal pán generálny rediteľ ohľadom e, e, výšky e, viazených rozpočtových prostriedkov. O tom sme veľmi podrobne hovorili na zasadnutí koordinátorov. Nemali sme jednotné stanovisko medzi politickými skupinami. Hovorili sme o tom, že záväzky a viazené rozpočtové prostriedky musia ozrkadľovať skutočné záväzky E, dostali sme e, rozporuplné informácie ohľadom skutočných potrieb e, viazania rozpočtových prostriedkov, ale v konečnom dôsledku sme pomerne dôsledne sa držali mandátu pre triolog s tým, aby sme mali minimálnu úroveň viazných rozpočtových prostriedkov, tak ako to navrhuje komisie. Dúfam, že mm, získame väčšiu e, väčšinu na podporu tejto línie a chcela by som e, vyzdvihnúť veľkú snahu o politickú selekciu našich priorít. E, dúfam, že odsúhlasíme aj skutočný strategický prístup a že e, nebude tu priestor na zmierovacie konanie, pokiaľ sa tohto budeme držať. Myslím si a dúfam, že náš návrh e, bude e, blízky výsledku hlasovania. Chceme vyslať signál o tom, že vkladáme dôveru v komisiu a dôverujeme komisie, pokiaľ ide o výšku viazaných rozpočtových potrestkov. Ďakujem, pán Fernández. Mohli by ste teraz vystúpiť vy? Mohli by ste hovoriť o návrhoch pre hlasovanie? Stručne poprosím pokiaľ ide o rozpočet parlamentu a rozpočet ostatných inštitúcií. Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv eh, ostatné inštitúcie. Našim cieľom je zabezpečiť eh, minimum pre tieto inštitúcie, aby mohli eh, si plniť svoje úlohy, postaviť sa zoči voči novým výzvam a využiť nové kompetencie, ktoré získali v rámci Lisabonskej zmluvy budem veľmi úzko spolupracovať s ostatnými inštitúciami a vo všeobecnosti ostatné inštitúcie e, e, mali veľmi e, prísne rokovanie. Tiež sa veľmi snažia, takisto ako aj parlament, dosiahnuť kompromis. To znamená, že z časti vracame sa k pôvodnému návrhu komisie. Pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, ide o súdny dvor, to je osobitný prípad tu vracame to, čo sa požadovalo takisto aj pre úrad ombudsmana. Tu tiež žiadame o vratenie pôvodnom návrhu komisiu. Pokiaľ ide o parlament, už sa o tom hovorilo pri viacerých príležitostiach. Bez Chorvátska budeme mať 1,3% narastu rozpočtu a bez Chorvátska a ďalších 18 mm, poslancov bude 1,9 čiže i hneď od začiatku sa nám podarilo znižiť to 85 miliónov eur. Pokiaľ by sme e, e, porovnali všetky tieto veci, všetky tieto zvýšenia a aktualizáciu, to bude 0,8% navýše bez Chorvátska a bez 18 nových europoslancov. Potom to bude 0,8% navýše. Takto vychádza na základe všetkých porovnaní. Čiže sme pod týmto cieľom. Dokonca sme urobili viac, ako e, nás požiadal urobiť e, pán komisár Levandovský. My sme dosiahli viac, ako nás požiadal. To znamená, že v otázke zmien a pozmeniacich návrhov, ktoré teraz finalizujeme, ma, vypustili sme dva projekty. Pokiaľ ide o čiastky, najvýznamnejší projekt, to je projekt spojený s pilotným projektom e, výboru AFET. E, opúšťame o dom dejin, Títo prostriedky sú v rezerve. Kým očakávame eh, na obchodný plán, na podnikateľský plán, na jar eh, sme schválili eh, potrebu podnikateľského plánu. Väčšina politických skupín je spokojná. Žiadame o inštitucionálnu spoluprácu pri dosiahnutí cieľov domu dejín. A je tu aj mm, e, mm, list e, mm, predsedu výboru na podporu tohto projektu. Pokiaľ ide o predkladanie pozmeňujúcich návrhov, či budú takéto pozmenujúce návrhy prípustné, pozmeniť sa navrhy napríklad štatútu, takéto e, sú nepripustné. Nemôžeme hlasovať pozmeniť sa návrhov, ktoré súvisia so štatútom poslancov. To je očividné. Chcel by som využiť príležitosť a poďakovať všetkým politickým skupinám, tieňovým spravodajcom, všetkým kolegom za odvedenú prácu. Takisto aj e, jedno slovo na adresu predsedníctva Myslím si, že dosahli sme e, vynikajúcu e, dohodu a to e, prinutý parlament presadiť štruktúrálne reformy. Nové pravidla, ktoré upravujú tlmočenie, myslím si, že tu dosiahneme úspory vo výške 10 miliónov eur a v oblasti prekladu úsporíme 11 miliónov, pretože nebude teraz automaticky právo na preklady Samozrejme, princíp viacjazyčnosti sa žiadnym spôsobom pritom nespochybňuje. Tento princíp viacjazyčnosti zostáva zaručený. V parlamente e, vždy máte možnosť požiadať o preklad e, viacjazyčnosť zostáva e, zaručená, ale nebude sa to robiť automaticky. V niektorých prípadoch to bude potrebné zažiadať. Dostávame sa do novej éry a pokiaľ ide o stratégiu EU 2020, chceme podporiť trvalú udržateľnosť, inovácie, ktoré vyústiujú do úspor. Všetky tieto návrhy sa prekladajú inteligentným spôsobom a stratégie EU 2020 znamená e, trvalo udržateľný, inteligentný e, hospodársky e, rast pokiaľ ide o nové kompetencie podľa novej zmluvy, e, budú prichádzať e, noví poslanci a napriek tomu, že máme menej peniazy, dokážeme dosiahnuť viac, vykonať viac úloh a e, zhostiť sa našich nových kompetencií a zároveň usporiť. Je to vďaka snahe politických skupín, snahe našej administratívy preukazujeme, že dokážeme eh, plniť očakávania občanov a postavíme sa z oči voči výzvam budúcnosti, môžeme pracovať excelentne a predkladáme, predkladáme eh, rozpočet, ktorý eh, svedčí o prísnom rozpočte s negatívnym E, e, rastom. E, tento nárast je podstatne nižšie ako miera inflácie. Europoslanci veľa obetujú, aby to dokázali takisto aj naši zamestnanci postupujú rovnakým spôsobom. To znamená, že si všimeme tú skutočnosť, že Európa prechádza ťažkým obdobím a dúfam, že prekonáme finančnú krízu. V poriadku, ďakujem. Chcel by som zdôrazniť jednu vec. Niekto žiada o slovo? Náš kolega Bogan A potom prehovorím ja. Pán Vogan. Uh, Ďakujem, ja som len chcel e, rýchlo reagovať na posledné vystúpenie pána Fernandeza, ako on povedal správne. E, myslím, že teraz je tu široká dohoda o väčšine z e, tém v súvislosti s rozpočtom parlamentu a rozpočtom ďalších inštitúcií. Napríklad s ostatnými inštitúciami sme sa dohodli, že by sme mali sa snažiť čiastočne obnoviť návrh ich rozpočtu, ináč asi budeme mať problém problémy e, s fungovaním budúcnosti. Čo sa týka tých ďalších tém, ktoré boli spomenuté, e, vieme, že e, to bolo akceptované a získali sme väčšinu informácia záruky asi ešte treba ešte robiť nejakú analýzu prevádzkového plánu, ktorý nám bol nedávno predložený a musíme ho posúdiť, ale väčšina kolegov asi súhlasí, že sme k tomu dostali veľa informácií. Čo sa týka tých ďalších tém, e, napríklad tém cestovných nákladov, e, to bolo vyriešené a bola dosiahnutá dohoda, aby sme znížili e, rozpočet cestovných nákladov o 5% a dať 50% do rezervy. Aj tu jedna vec, a to je zmrazenie Paušalov, myslím, že by sme eh, mali eh, zvraziť celko eh, dve všeobecné cestovné náhrady na budúci rok a myslím, že SAD chce ísť ešte ďalej a zmraziť všetky dávky. Neviem, či spravodajca za to bude súhlasiť, lebo to je súčasťou štatútu poslanca, ale my budeme predkladať pozmeňujúce návrhy v tejto súvislosti a vy samozrejme môžete posúdiť, že tieto pozmeňujúce návrhy nie sú prípustné, ale SAD si myslí, že by sme nemali E, zmraziť len všeobecné e, paušály, ale všetky náhrady na budúci rok. Ďakujem. E, ja chcem povedať následovné. Pokiaľ ide o eventuálne pozmenujúce návrhy, pokiaľ viem, tak teraz žiadne nie sú, ale pokiaľ ide o eventuálne návrhy, ktoré sa týkajú um, platov poslancov a funkcionárov, teda štátnych zamestnancov, my nemáme právnu kapacitu. Bolo to potvrdené aj rozhodnutím súdneho dvora, kde sa odsúdilo rozhodnutie rady zmraziť e, navýšenie e, platov štátnych zamestnancov e, podľa štatútu. Pokiaľ ide o všetky ostatné ustanovenia, ktoré sú spojené so štatútom, ale ktoré sa netýkajú miest, teda e, diety a podobne. Stanoviskom právnej služby parlamentu je, že pokiaľ ide o rozšírené predsedníctvo a rozpočet parlamentu, rozhodnutie prináleží rozšírenému predsedníctvu, ale prirodzene plénum môže nesúhlasiť Rozšírené predsedníctvo nie je organizáciou, e, ktorá má suverenitu. Suverenitu má plénum. Takže plénum sa môže vyjadriť v rozpočtovom postupu. Na to treba predložiť pozmeňujúce návrhy, návrhy KOBu. A ak budú tieto zamietnutie, musí znovu začať tento proces. Takže ak sú pozmeňujúce návrhy, ak budú návrhy k tomuto okruhu, teda tieto pozmenujúce návrhy, ktoré sa vymykajú e, politickému, e, politickej dohode, ku ktorej sme sa pracne dopracovali medzi KOBu a predsedníctvom, tak tieto budú predmetom hlasovania. A potom podľa hlasovania skupiny sa rozhodnú, či sa to prevezme v plenárke. A potom predseda v plenárke um, o tom rozhodne. Dúfam, že politicky sa nám podarí túto vec vyriešiť za čo najlepších podmienok. Dodávam ešte poslednú pripomienku, aby som informoval uh, kolegu Raj- Reimera Begeho, ktorý nebol na stretnutí koordinátorov, pretože mal iné záväzky. Francesca Balzani povedala, že budeme mať politickú dohodu, ktorá by mohla presiahnuť stropy, pokiaľ ide o kategóriu 1A a 4. Sumy sú tam relatívne také mierne a politická e, predstava spočíva v tom, čo sme urobili aj minulý rok, že nebudeme hlasovať o pozmenujúcich návrhoch s hviezdičkou. To sme použili pred Lisabonskou zmluvou. To bolo právne pochybné pred Lisabonskou zmluvou a ešte viac je to pochybné teraz, keď máme Lisabonskú zmluvu. A v našich návrhoch radšej budeme v súlade s tým, čo Európska komisia urobila pre návrh rozpočtu pre jednu z týchto kategórií, financovať tieto prebytky, ktoré sa teda týkajú prebytkov, e, tým, že sa bude mobilizovať nástroj pružnosti a spravodajca pre túto medziinstitucionálnu dohodu musí byť nielen informovaný, ale aj sa vyjadriť k tomuto postupu. Je potrebné, aby sme sa pozreli na to, ako, ak samozrejme bude súhlasiť, budeme hlasovať o tejto správe zároveň s rozpočtom, tak ako to robíme v prípade, keď sa mobilizuje Fond prispôsobenia sa globalizácii, kde potrebujeme hlasovať o rozpočte samotnom a tiež hlasovať o správe Reimera Bögeho, pokiaľ ide o medziinstitucionálnu dohodu. Myslím si, že by ste mohli využiť čas okolo obeda, aby ste si veci upresnili tak, aby sme mohli mať istotu, že cesta, ktorou ideme, je akceptovateľná pre všetkých. Takže kolegovia, ak nie sú žiadne ďalšie žiadosti o slovo, tak vám ďakujem. Ďakujem pánovi generálnemu riaditeľovi. Končím schôdzu a stretneme sa od 15. Prosím s hlasovacími kartičkami prídite, pretože ich budete potrebovať. A aj všetky dokumenty a všetky hlasovacie tabulky. Ďakujem, končím schôdzu.